pri odhade príjmov a výdavkov na rozpočtový rok 2016 oddiel 1 parlament. Prvým rečníkom 4 minúty je spravodajca pán Dupré. Euh, Vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne, čo sa týka odhadovaných príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rok 2016, tak e, rozpočtový výbor od začiatku chcel zdôrazniť potrebu e, splňať prísne rozpočtové požiadavky a teda odhad má byť realistický, ale e, veľmi konzervatívny a preto sme od samotného začiatku sme sa zhodli na tom, že rozpočet Ruského parlamentu na rok 2016 nemá presiahnuť 20 celkových administratívnych výdavkov EÚ a taktiež zvýšenie bežných e, výdavkov na fungovanie nemá presiahnuť 1,6 v roku 2015, ale a to, a teroristické útoky v posledných mesiacoch a Eh, pretrvávajúce hrozby eh, nás priviedli k tomu, že sa budeme veľmi zameriavať na otázku bezpečnosti a teda okrem 1,6 eh, zvýšenia bežných výdavkov sme sa rozhodli poskytnúť vynimočne 15 miliónov eur a to s cieľom posilniť hlavne v Bruseli bezpečnosť budovy Európskeho parlamentu a taktiež e, venovať veľkú časť týchto prosiedkov na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti a všetci experci sa zhodujú na tom, že je to potrebné a zároveň naliehavé. Toto je všeobecný rámec a zamestnali sme sa aj na operatívne e, priority na rok 2016. Shodli sme sa na tom, že treba posilniť e, vlastne iba jednu jedinú prioritu a prioritou je navýšenie finančných prostriedkov, vďaka ktorým by sme mohli lepšie robiť našu prácu európskych poslancov od Lisabonskej zmluvy sa výrazne posilnili naše legislatívne právomoci. Veľa sa toho už spravilo, zvyšil sa počet pracovníkov v rámci výborov, ale ešte stále máme nedostatočné prostriedky na vykonávanie skutočnej kontroly v prípade delegovaných a vykonávacích aktov. A preto sú potrebné viaceré e, opatrenia, ktoré navrhujeme a zhodli sme sa na nich s radou. Poprvé, posilnenie o 20 pracovných miest e, sekretariátu Európskeho parlamentu, to v záujme kontroly delegovaných alebo vykonávacích aktov. Po druhé, požiadavka na predsedníctvo zaručiť lepšiu rovnováhu medzi e, miestnymi a akreditovanými asistentami európskych poslancov. E, všetci e, rozumní vedia, že akreditovaní asistenti sú dôležití na to, aby mohol každý poslanec poslankyne uskutočňovať svoju prácu spolu zákonodárcu a kontroly a po tretie, spolu s tým, čo som už povedal, sa rozhodlo, že na požiadavku niektorých e, politických skupín e, má predsedníctvo zvýšiť prostriedky poskytnuté pre e, sekretárskú činnosť. Niektorí kolegovia v politických skupinách si však nemyslia, že je to vhodné alebo potrebné, ale iní si to želajú a takéto dotácie sa neupravili od roku 2011 a pritom e, tí najkvalifikovanejší spolupracovníci by mali mať zvýšený plat a taktiež by malo byť možné zvýšiť počet akreditovaných asistentov a nakoniec došlo k zhode a to stojí na veľmi jasnom e, prehlásení a síce, že prostriedky potrebné e, sa uvoľnia až potom, ako bude vyhovojúce e, predpisy, ktoré by umožnili zvýšiť počet as- akreditovaných asistentov a obmedziť počet miestnych asistentov. A ešte štvrté opatrenia, tým končím, hodnotiť prácu poslanca to neznamená mm, sledovať množstvo, ale skôr obsah. A rebríček poslancov žiaľ niekedy e, so sebou prinášajú aj negatívne stránky a proti tomu treba zakročiť. Takže konferencia predsedov by mala dbať na e, uplatňovanie nového nariadenia v prípade písomných e, otázok pretože ich počet sa veľmi výrazne zvýšil a e, častokrát ide o bezvýznamné e, otázky. Vzhľadom na toto všetko predsedníctvo a e, výbor sa rozhodli znížiť o 11 miliónov eur odhad a taktiež sme sa rozhodli počkať e, ešte s otázkami, ktoré sa týkajú nehnuteľnosti. A dovolte, aby som sa poďakoval aj sekretariátu výboru a spolupracovníkom politických skupín. Ďakujem pekne. Ďakujem za tento zdlhavý opis. Teraz si vypočujeme Paula Rubika za Európsku kurdských ľudovcov. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi pánovi Depre. Rokovali sme spolu hodiny, tvrdo, férovo a myslím si, že výsledok je dobrý. Nemusíme sa zaň hambiť. Teraz sa musíme postarať o to, aby sme videli, ako v tomto období môžeme optimálne odvieť svoju prácu a by rozpočet v najbližších 7 rokoch mohol byť skrátený o 4 a každý rok sa určí o percento pracovných miest, tak je úplne jasné, že ten celkový rozpočet Európskej únie predstavuje 6, má 6 na správu a z tých tých 6 spotrebúva parlament maximálne 20 tento rok sme dokonca pod touto sumou a za to sa chcem poďakovať ešte raz spravodajcovi, pretože na pozadí všeobecnej situácie je naozaj vhodné byť mimoriadne šetrný. Pokiaľ ide o upravenie rôznych prostriedkov, aj napríklad prostriedkov sekretariatu, tak tá horná hranica, o ktorej sa vždy hovorí, a to je téma diskusie. A vítam, že jednotlivé politické skupiny tu majú rôzny názor a my si myslíme, že poslanci majú individuálne rozhodovať, kto, má, kto potrebuje menej spolupracovníkov, slúžie praktikantov. To je dobre pre daňového poslancu, pre daňového poplatníka. To vítame, vítame, ak sa efektívne pracuje s prostriedkami, ale na druhej strane je niekoľko poslancov v parlamente, ktorí sú mimoriadne vyťažení, zaťažení a potrebujú efektívnych spolupracovníkov a je dôležité, aby tie horné hranice sa mohli vyložiť, vyčerpať. Ide aj o to, že výkonnosť parlamentu e, a služby by sa mohli dos- mali dosať na požiadanie. Ochrana údajov je veľmi dôležitá požiadavka. Popri transparentnosti sa musíme držať oboch zásad a slobodní poslanci majú tiež povinnosť prevziať niektoré náklady a neposúvať všetko na správu. Ďakujem. Ďakujem, pán Rybik. A teraz za sociálnych demokratov kolega Vladimír Maňka. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, spoločne bojujeme za vyšší rast, zamestnanosť, kvalitnejší život obyvateľov. Niekedy si však v tomto úsilí sami do cesty postavíme prekážky. Dovolte jeden príklad. Poslanci posielajú písomné otázky na komisiu. Počet otázok rastie

Ďakujem pekne a teraz na jednu minútu za frakciu európskych konzervatívcov a reformátorov. Pán Vistisan, nech sa páči. V prvom rade chcem poďakovať za prácu, ktorú vykonal pán spravodajca v tomto smere Myslím si, že najväčšia odmena za túto prácu je to, že sa dokázal postaviť proti tým najextravagantnejším požiadavkám na navýšenie rozpočtu. To je veľmi oceniahodné ocenenia hodné. Myslíme si, že práve tie pomery medzi e, rozpočtom a medzi administratívou, e, tieto komunik- táto komunikácia bola účinná a spolupráca sa ukázala byť dobrou. Naozaj sa zdalo, že veci môžu byť ešte oveľa horšie, než sú teraz. Hoci nemôžeme odporúčiť hlasovať za E, tento návrh parlamentného rozpočtu. To všetko vyplýva z dôvodu, že sme v období krízy teraz v Európe a všetky odlišné členské štáty v Európe sa snažia e, škrtať a hľadať rezervy. A podľa nás je neakceptovateľné, aby sme zvyšovali rozpočet, hoci e, nie je to také zlé, ako sme pôvodne očakávali. Naozaj chápeme, že nechápeme, odkiaľ prichádzajú požiadavky na zvyšovanie eh, osobných kompenzácií a zvyšovanie počtu personálu. To sú neakceptovateľné požiadavky z pohľadu našich voličov a nemôžeme ich podporiť. Ďakujem pekne a teraz za lavicu. Eh, bude 1,5 minúty hovoriť pán Junus eh, Omarži. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem srdečne zablahoželať spravodajcovi, pretože sa veľmi angažuje a blahožila mu aj preto, že nešlo o ľahkú prácu, išlo totiž to e, o to uskutočniť 10 miliónov úspor v porovnaní s prvým návrhom rozpočtu a práca bola o, ta, bola o to ťažšia, že počas e, rokovaní dochádzalo k istým neočakávaným spojenectvám a ste umožnili navýšiť e, rôzne obálky, aj tie e, nie veľmi vhodné. A bolo potrebné sa dopracovať ku kompromisu, napríklad zvýšiť prostriedky e, pre sekretariát politických skupín, obnovenie nábytku, kancelárii poslancov a taktiež e, prostriedky pre európske nadácie. E, myslím si, že sa treba opýtať, či naozaj ide o seriózne navýšenie prostriedkov a pritom od e, občanov žiadame veľké obete. Mali by sme ísť príkladom. Obávam sa, že e, tým, čo teraz navrhujeme na rok 2016, e, nedávame najlepší príklad. Ďakujem pekne a teraz za zelených pantarant. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne, e, vážený pán predsedajúci. Vážení kolegovia, chcem zablahoprieť pánovi Depre za jeho veľmi participatívnu metódu pri písaní tejto správy a zároveň ako obmedzil nárast rozpočtu, ako odvážny kapitán dokážal viesť túto loď cez Skilu a Charibdu. Ak môžeme ehm, pána Veleho a e, Vilanda nazvať týmito starogréckými bajnými menami. Ďakujem pekne, pán Depre, ale ani jeden spravodajca nezabezpečí, že všetci budú spokojní. Takže aspoň pár poznámok v mene zelených. V prvom rade e, budova Konrad Adenauer by mala byť stále financovaná pôžičkami, Ehm, pri najnižších úrož, možných e, úrokových sadzbách e, je to veľmi reálne a priaznivé. Ďalej, navýšenie ehm, prostriedkov pre sekretariát nám prípada ako neadekvátne najmä e, v kontexte súčasnej hospodárskej situácie. Po tretie, zvýšenie prostriedkov na výdavky v oblasti IKT a zároveň v oblasti kybernetickej bezpečnosti na 150 miliónov. Tam treba povedať, že projekty sú naozaj náročné, ako napríklad kupovať iPady ľuďom. Už sme raz sponzorovali pána Gatesa, prečo teraz máme sponzorovať Apple? E, som si istý, že e, využívanie e, open source softvéru, ktorý je zadarmo, a zlepšenie nášho softvéru tak to je naozaj rozumnejšie, pretože je to oveľa viac o peniazoch a nielen o, penia- o, o bezpečnosti. Ešte pár sekúnd vás poprosím. Tým vyriešime obavy mnohých ľudí. Ja naozaj cítim výrazné, oveľa väčšie hrozby zo strany nízko platených eh, parlamentných zamestnancov, než od nejakých anonimných hrozieb na internete. A na to by sme mali využiť to prostriedky. Radšej peniaze na kvalifikovaných asistentov ako na bezpečnosť. Ďakujem pekne, peniaze sú tiež dôležité, dôležitý aj rečnícky čas. Niektorí ľudia hovoria, že čas sú peniaze, takže prosím, držte sa vášho vyčleneného rečnického času. A teraz za EFDD pán Marko Vali, nech sa páči. Ďakujem vám pekne za slovo. V tejto správe e, je veľmi správne poznamenané, ako už aj spomenuli niektorí kolegovia, že Európsky parlament by mal byť príkladom vo svojom rozpočte, aby e, neprekročil svoje možnosti a nezabudol na realitu, v ktorej od európskych občanov žiadame stále viac seba obetí. A našej skupine sa pýtame, prečo v tomto budúcom roku máme zvyšovať rozpočtové prostriedky pre parlament, náklady na naše cesty, napríklad každý mesiac cestovanie do Štrásburgu 3, 3 milióny eur navyše, alebo napríklad 15 miliónov každý mesiac, každý rok, pardon, pre už tak či tak dobre platených e, zamestnancov, ktorých tu máme. Chceme teda vedieť, aké sú dôvody pre e, inováciu nábytkov, ktoré tu sú odhadované na obrovské milióny eur, alebo ďalšie zvyšovanie fondov pre parlament. A, takýmto spôsobom by sme mali e, zvažovať, čo chceme financovať. Napríklad zablokujeme financovanie Domu európskej histórie, ktoré je súčasne, v súčasnosti veľkým luxusom. Takže tieto príklady, ktoré tu máme, to všetko je to, čo chceme ukazovať našim občanom. Zajtra zistíme e, to, čo sme už zistili viackrát, že ľudia sú znechutení znechutení takouto politikou a ľudia nám to jednoducho vrhnú do tváre. Dank, Vali. Ďakujem pekne, pán Vali. Teraz eh, tu máme ešte pána Bernda Kölnela. Na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja sa chcem najprv poďakovať kolegovi Dupre za jeho prácu už sa to viackrát zdôraznilo, ale myslím si, že stále to môžeme opakovať, že žijeme v časoch ťažkej finančnej, hospodárskej krízy a tých vyše 500 miliónov obyvateľov EÚ počúva denne posolstvo, že štáty musia šetriť a na tomto pozadí potom máme rozpočet Európskeho parlamentu, ktorý by mal byť vzorom. Teším sa, že došlo k obmedzeniu výdavkov na 1,7 v rastu, ale súčasne musíme pracovať na tom, aby sme tento limit ešte znížili. Musíme stanoviť tie správne priority. To je pre mňa najmä oblasti IT. Tam musíme byť tiež vzorom, pretože bez IT nedokážeme pracovať. To znamená, tu sa musíme postarať o to, aby sme nemali žiadne problémy pretože inak, ako sa povedalo, musíme robiť viac pre bezpečnosť budov. Tu chcem vystriať, aby sme nefinancovali bo efekty potemkinovské dediny, ktoré pekne vyzerajú, ale bezpečnosť nezvyšia. Ďakujem, pán e, Kölmel, a teraz Andalone z minúta. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia, pán predseda Európa má problém s dôveryhodnosťou, je tu priepas medzi inštitúciami a obyvateľmi, to sú analýzy, ktoré to potvrdzujú, ale stále sme sa nepoučili. Už 20 rokov schvárujeme náš rozpočet, ale už 20 rokov Európsky parlament E, každý rok schváluje tento rozpočet. Vidíme, že Únia si vyžaduje stále viac a viac peňazí, pričom členské štáty a občania musia šetriť. A teraz máme tu na rozpočet parlamentu na stole, kde sa zvyš- navrhuje zvýšenie personálnych nákladov o niekoľko 100 tisíc eur. Takto nikdy nezvýšime dôveryhodnosť E, európskych inštitúcií a preto naša skupina hlasuje proti tomu. A aj ďalší flámski členovia parlamentu povedali, že budú hlasovať proti tomuto parlamentu a budeme pracovať na tom, aby sme presvedčili aj politické skupiny, e, aby sme takto mohli zvýšiť dôveryhodnosť Európy. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. A teraz sa dostávame k e, spontánnym debatám. Jedna minúta. Sú tu tre rečníci. Prvý je Viktor Negrescu. Jedna minúta, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som sklamaný definitívnou podobou, aj keď pána Dupreza majú v podstate radi všetci Konečná správa neberie do úvahy to, že v niektorých eh, krajinách eh, sú minimálne platy pre európskych poslancov, čo je hlboko pod úrovňou platov v iných eh, krajinách. Má to dopad aj na platy asistentov ja by som chcel, aby sa mohli klásť otázky, možno by sa nemuseli prekladať do všetkých jazykov, ale demokracia stojí peniaze a demokraciu by sme nemali podkopávať. Ďakujem pekne, pán Marias, na minútu. Ďakujem pekne. Chcem hovoriť o tom, že sa tu žiadajú väčšie prostriedky pre sekretariát, ale nič sa tu nehovorí o napríklad e, výbore pre dopravu, pritom ide o dôležitý výbor, má úzke prepojenie na európskych občanov, ide o dopravu, o možnosť sa presúvať a je to jediná možnosť, ako sa môže Európsky parlament priamo priblížiť občanom, takže žiadam o navýšenie prostriedkov aj pre tento výbor. A potom sa tu hovorilo o obmedzení počtu písomných otázok, ale ja chcem povedať, že toto je jedna z našich činností. Ak už nemôžeme klásť otázky, tak si sami e, pílime konár, na ktorom sedíme nemali by tu prevažovať ekonomické dôvody. Ďakujem. A teraz pán Jakovčič ako posledný v rámci spontánnej rozpravy. Teda chcem sa poďakovať spravodajcovi za úsilie a chcem zopakovať to, čo tu už odznelo, teda, že musíme investovať do našej bezpečnosti aj do bezpečnosti budov nielen v Bruseli, ale aj tu. A mali by sme zvýšiť aj kybernetickú bezpečnosť. Sme totiž e, ideálnym cieľom pre tých, ktorí nás nemajú radi. E, chcem povedať ešte ďalšiu vec. Otázka asistentov a našich e, pracovných priestorov. Možno, že zareagujem na niečo, čo sa vyskytlo v chorvátskej tlači. V podstate sa pýtam, kedy sa obmedzi počet miestných eh, asistentov v prospech akreditovaných. Dôležité, dôležitý je časový horizont. Ďakujem pekne, pán Jakovčič. Teraz ešte na dve minúty. Na záver spravodajca pán e, Dupré. Vážený pán predseda, v prvom rade chcem výslovne zareagovať na dva, e, dve vystúpenia. E, vždy bude možné klásť otázky, nikto ich neruší. Pán Marias iba Eh, sa to obmedzí na 5 eh, na mesiac na jedného poslanca, 60 na rok a 80 poslancov kladie menej ako 60 otázok ročne trošku menej ako 20 európskych poslancov eh, má na zodpovednosti viac ako polovicu položených otázok a pritom väčšina nemá žiaden význam, teda aspoň v očiach občanov. Môžete si myslieť, čo chcete. To isté právo mám aj ja. Použite prosím modrú kartu, ak sa na mňa chcete obrátiť s nejakou otázkou. A potom, čo sa týka eh, uplatňovania reformy a eh, dosiahnutia lepšej rovnováhy medzi akreditovanými a miestnymi asistentami. S predsedníctvom sa plánuje reforma k 1. januári 2016, aj keď by malo byť 6-mesačné e, prechodné obdobie, o ktorom by sa eventuálne mohlo rozhodnúť, pretože niektorí asistenti majú platné zmluvy, ktoré sa nedajú len tak vypovedať. Už končím, pán predseda, ale keby som ja mal vypracovať tento návrh rozpočtu, tak by vyzeral úplne inak. Ja ako spravodajca sa musím v prvom rade snažiť o dohodu v rámci e, rozpočtového výboru a potom sa dohodnúť s predsedníctvom. Takže pri kompromisu sú vždy veci, ktoré sa nám páčia a tie, ktoré sa nám páčia menej. Ja samozrejme súhlasím s kritikou, ktorá tu odnela, hlavne e, zo strany tých, ktorí s dobrými úmyslami vystúpili, ale nesúhlasím s populistickou kritikou a niektoré vystúpenia naznačujú, že v návrhu rozpočtu, o ktorom mm, návrh rozpočtu o ktorom sa bude hlasovať zajtra, ide o to, aby si e, poslanec mohol, tak povedať, strčiť do vrecka viac e, prosím, dokážte, to ide o to, aby poslanci mohli pracovať lepšie a zodpovednejšie. Ja teda nesúhlasím s takýmito populistickými, politikárskymi kritikami. Niektorí zatracujú Európsku úniu a musím povedať, že niektorí tu prítomní k tomu prispievajú, čo ľutujem. Ďakujem pekne, pán e, Dupre. Tým končíme túto rozpravu. Hlasovať sa bude zajtra.